prišli. Nech sa páči, máte slovo. Welcome, colleagues. Vítajte, kolegovia. Ďakujem pani spolupredsedajúcej, pani Gresle. Takže, ako to už bolo povedané, táto ad hoc misia bola vlastne dosledovaním vraždy investigatívneho uh, novinára a je na Slovensku a jeho priateľky a šiesti členovia, ktorí boli na tejto misii, preskúmávali tú situáciu priamo v teréne a takisto preskúmávali viaceré dôležité otázky. Boli tam stretnutia s viacerými predstaviteľmi vlády, polície, mimovládnymi organizáciami, ale takisto aj boj s korupciou a takisto s predstaviteľmi protestujúcich ľudí. Pozerali sme sa na dodržiavanie základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia a teraz spomeniem niektoré z tých hlavných zistení a budem veľmi stručný, pretože viem, že kolego chcú hovoriť. Tak ako už povedali ostatní, je tu veľká nedôvera voci inštitúciám, pokiaľ ide o realitu a pokiaľ ide o administratívne nastavenie systému. Sú tu viaceré kľúčové problémy, ktoré sme odhalili takisto pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva a takisto aj pokiaľ ide o možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o existujúcu e, legislatívu, ktorá môže ohrožiť systém vyšetrovania. Takisto tu boli obavy, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Takisto sme našli závažné otázky, pokiaľ ide o nezávislosť investigatívneho žurnalizmu. Takisto sme sa pozerali na prítomnosť mafie a, pokiaľ ide, a takisto aj pokiaľ ide o systém riadenia krajiny. A teda by som bol stručný, boli to takisto aj otázky, ktoré sme preskúmali, pokiaľ ide o kooperáciu medzi policiou a pokiaľ ide o medzinárodné, eh, pokiaľ ide o medzinárodné eh, policajné zložky a pokiaľ ide o Interpol. Takže ja som spomenul tieto otázky z pohľadu výbore Líbe, ale pani Gresle prejde eh, k, k hĺbke, pokiaľ ide o špecifické kompetencie výboru KON. Ale toto boli teda tie hlavné zistenia. A teraz dostane slovo pani Gresle. Ďakujem pekne. My sme tu mali viaceré výčitky zo strany občianskej spoločnosti, ktoré sme boli konfrontovaní, pokiaľ ide o to, že tam v krajine je korupcia, nedostatok prenasledovania korupčných prípadov. Takisto sme boli informovaní ohľadne toho, že tu je možno talianská mafia rangeta a jej prepojenie so Slovenskom. Takisto sme sa venovali aj otázke toho, že čo vlastne mohol ten novinár vedieť, čo ho vlastne stálo život. Jeho posledný článok sa teda týka, ten článok je iba v prípravnej fáze a týka sa teda agrárnych fondov a je tu údajné prepojenie agrárnych pohospodárských fondov s e, ta, talianskou mafiou na Nrangeto, takže my sme sa venovali týmto otázkam a preto sa aj teším, že tu máme generálne riaditeľstvo Agri, a takisto sme sa venovali otázke e, poľnohospodárskeho fondu. Myslím si, že budeme sa musieť obrátiť aj na generálne raditeľstvo Agri a my vieme, že sú tu určité problémy, ale tieto vlastne boli aj nahlasované. To znamená, že tá doterajšia spolupráca so slovenskými úradmi vlastne bola spolahlivá a bola teda dôveryhodná. Nebol tam žiadny dôvod na to, aby tam bola nejaká nedôvera. A napríklad sme sa pozerali na, ne, na otázky, kde boli určité problémy, to sa týka skôr štrukturálnych fondov, ale aj tieto potom vlastne boli objasnené. A pokiaľ ide o priame platby ako také, keď napríklad počujem agrárne fondy, tak myslím hneď na priame platby, a pri, pokiaľ ide o priame platby, tak tam tá chybovosť bola trocha nad 2%, zhruba nad tým priamom Európskej únie, ale aj tu sú veci, ale tu nie sú nejaké problémy, ktoré by sme boli si museli všimnúť už dávnejšie. To znamená, je tu ešte veľká práca pred nami a budeme musieť zabezpečiť dosledovanie tejto situácie pre nás. To teda bola veľmi dôležitá misia a ja si myslím, že východné Slovensko a Slovensko ako také nás bude ešte zamestnávať veľmi dlho. Ja by som chcela povedať, že zatiaľ nie je žiadny prípad, ktorý by riešil OLAF, pokiaľ ide o Slovensko, a to je signál toho, že v tejto krajine vlastne sme doposiaľ nezaznamenali veľa problémov a máme tu viacero kolegov, ktorí istotne by sa chceli vyjadriť a preto dostanú teraz slovo, predtým, než potom komisia sa vyjadri. Teraz zostane slovo generálne riaditeľstvo Agrár a bude, bolo by dobre, aby nás teda informovali, ako vnímajú pôdny fond a ako vidia tie problémy, či sú tam možno nejaké veci, o ktorých my ešte nevieme, takže my sme veľmi otvorení k týmto otázkam a istotne to budeme aj ďalej sledovať. Nech sa páči, kolegyňa Mecola sa prihlasila o slovo, takže ako prvá dostane slovo. Thank you, Chair. I wanted to take the floor in connection with this report. Chcela som vystúpiť v súvislosti so správou, takže sa vyjadrím neskôr. Um, no, Myslím si, že viacero kolegov sa prihlásilo do diskusie, takže po tom úvodnom vstupe, eh, alebo pristúpime k tomu teraz, dáme slovo najprv zástupcovi DG Agri, najprv poslanci a potom... Dobre, takže poďme vystúpeniam poslancov a pani Mecola, nech sa páči ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za veľmi dôležitú správu. Uh, Myslím si, že e, to vyšlo veľmi silné posolstvo v tom zmysle, že Európsky parlament bude vždy stáť za, za e, novinármi a e, takéto popravy všade podkopávajú demogra- demokraciu a Mojím posolstvom je to, že musíme pokračovať v práci. Nástojme na tom, aby si členské štáty plnili svoje povinnosti. E, pred pol, zhruba pol rokom bola zabitá novinárka na Malte a ona takisto ako Jan Kuciak na Slovensku hovorila o korupcii, skorumpovaných politikoch a ja si myslím, že my všetci v rámci výboru LIBE chceme, chceme sa ubezpečiť, že médiá budú chránené. To je veľmi dôležité pre demokraciu. Musíme, musíme sa za nich postaviť. Vždy sa za nich staviame na iných kontinentoch a musíme takisto konať aj v Európe tu doma. Takisto musíme bojovať proti fake news, proti dezinformáciám pretože vidíme, vidíme, že sú tu hrozby v spojitosti s data miningom, s metadatami a tak ďalej a hlavne ani e, naše orgány nepostupujú náležite, pokiaľ ide o nelegálne aktivity. Ďakujem veľmi pekne. Sedajúci. Chcela by som sa poďakovať kolegom z Fact Finding misie, ktorí boli na Slovensku za ich profesionálnu prácu. Som veľmi rada, že ste mali možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi, ktorí vám mohli eh, dať informácie, pre ktoré ste vlastne na Slovensku prišli. Dnes by som vás na tomto spoločnom zasadnutí chcela informovať aj o zmenách, ktoré na Slovensku prebehli v tom krátkom čase po vašej návšteve. A tak mi dovolte, aby som eh, kolegyňa a kolegov informovala o tom, že 12. marca rezignoval na svoju funkciu minister vnútra Robert Kaliňák. 14. marca podal demisiu predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a s ním aj celá vláda. Následne prezident Slovenskej republiky poveril uh, pána Petra Pellegriniho zostaviť novú vládu. Za nového ministra vnútra bol navrhnutý uh, pán Tomáš Drucker a boli vykonané aj ďalšie zmeny. Každému z vás som poslala taký krátky sumár tých zmien, ktoré nastali. A chcela by som vás ešte informovať o tom, o čom som dnes hovorila s pánom premiérom a aj s pánom ministrom vnútra. Pán minister vnútra je pripravený v krátkom čase predložiť do vlády a do parlamentu nový návrh zákona, ktorým sa bude vlastne riadiť voľba a menovanie nového policajného prezidenta a takisto voľba a menovanie predsedu alebo šéfa policajnej inšpekcie. 19. marca generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal prostredníctvom Europolu kolegov z Talianska, aby bol vytvorený spoločný vyšetrovací tím, ktorý by mal prispieť k čo najrychlejšiemu vyriešeniu tejto veľmi smutnej udalosti, ktorá sa na Slovensku stala. A takisto predseda vlády, ak získa vláda dôveru v parlamente, pretože od piatka prebieha vlastne e, v Národnej rade v Slovenskom parlamente e, predstavovanie novej vlády a diskusia k novej vláde. Takže ak získa vláda dôveru, má záujem predseda vlády Slovenskej republiky prísť na stretnutie e, s poslancami Európskeho parlamentu a takisto e, chce iniciovať zmeny, ktoré sa nebudú týkať len samotnej kontroly využívania agrodotácií, ale e, budú vlastne aj pre nadchádzajúci viacročný finančný rámec poskytovať informácie a návrhy, akým spôsobom by sa e, agrárna politika v Európskej únii mala zlepšiť, aby, sa, aby k, takejto, k takémuto zneužívaniu neprišlo a neprichádzalo, pretože Slovenská republika, žiaľ Bohu, nie je jedinou krajinou, kde takéto podozrenia vznikajú. Ešte raz chcem vyjadriť úprimnú lútosť nad smrťou dvoch mladých ľudí, Jana Kuciaka a jeho snubenky Martiny Kušnirovej. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu návštevu a dúfam, že všetky tie opatrenia, ktoré teraz prídu zo strany novej vlády Slovenskej republiky, e, budú v prospech nielen vyriešenia samotnej vraždy, ale aj v prospech e, vyriešenia podozrení, ktoré vznikli pri agrodotáciách. Nová vláda Slovenskej republiky deklarovala e, svoju jasnú podporu všetkým európskym hodnotám a všetkým európskym cieľom a takýmto spôsobom by chcel aj nový predseda vlády svoju novú vládu orientovať. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. Benova. Mr. Javor, please. Ďakujem, pani Benova. Pani Javor, nech sa páči. Takisto sa zúčastnil návštevy na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Ako člen delegácie, ktorá sa zúčastnila návštevy Slovenska, musím povedať, že pre nás je najdôležitejšie, aby prebehlo nezávislé a hĺbkové vyšetrovanie, pokiaľ ide o tie otvorené otázky a obvinenia v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kúšnírovej. Nuža, Samozrejme, to je na slovenských orgánoch, aby viedli vyšetrovanie, ale stále si myslím, že i na európskej úrovni existujú určité potrebné e, kroky, ktoré treba učiniť. Musíme monitorovať vyšetrovanie, samozrejme musíme sa aj na európskej úrovni e, z niektorých vecí poučiť a mm, tento, tento prípad nie je jediný v EÚ za pomerne krátky čas a mm, Samozrejme ide o situáciu so slobodou médiá, médií, ide o um, nebezpečnú prácu, ktorú často novinári v EÚ vykonávajú. Ja si myslím, že aj na európskej úrovni musíme zlepšiť ochranu investigatívnych novinárov, vrátanie, vrátanie jednotlivých pravidiel a čo najskôr prijať a schváliť lepšiu ochranu tzv. whistleblowers. Myslím, že komisia na tom pracuje, ale podľa mňa treba túto prácu urýchliť. Takisto sa ešte domnievam, že by sme mali zriadiť určitú finančnú schému na podporu nezávislých a investigatívnych novinárov. To je téma, o ktorej sa živo diskutuje na komisii. Konferencia predsedov sa rozhodla vytvoriť respektíve vyhlásiť európsku cenu pre investigatívnych novinárov, takže na tom budeme ďalej pracovať. Ďalšou dôležitou vecou je otázka korupcie a opätovne myslím si, že tu práve musíme ehm, vytvoriť tlak na mm, slovenské orgány a aby, aby riešili potenciálne zneužívanie agrifondov na Slovensku. E, viem, že vyšetrovanie v rámci OLAFu už prebieha, to je dôležitý krok a ja by som bol ráda, navrhnem to, navrhnem to aj na výbore. E, mali by sme požiadať dvor auditorov, aby overil E, poľnohospodárske platby na Slovensku, aby vykonal túto kontrolu možno systematickejším spôsobom a e, aby sa pozreli na, na tieto platby. A takisto si musíme overiť, či kontrolné mechanizmy v rámci Európskej únie, v rámci Európskej komisie sú, sú náležité, či sú, nále, či sú náležite um, prísne a dostatočne podrobné a či dokážu zabrániť tomu, že môže dochádzať k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ. Určite nejde len, len o Slovensko. Viem, že aj iné členské štáty majú problémy so zneužívaním fondov. No a ešte na, na záver na, by som rád navrhol, aby sme v našej práci pokračovali, aby sme e, získali dodatočné informácie od slovenských orgánov, európskych orgánov a navrhujem, aby sme zorganizovali ďalšiu návštevu Libe a Kont ešte neskôr tento rok a aby sme sa pozreli, k akému pokroku došlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Kolegovia, poprosím vás, buďte struční, pretože ešte budeme počúvať komisiu. Ja som nebola na tejto misii a podporujem prácu kolegov, ktorí navštívili Slovensko veľmi dôležité, aby parlament vyslal tak na takúto misiu poslancov, ale mňa by to zaujímalo nielen preto, že tu išlo o vraždu toho mladého žurnalistu a jeho priateľky, že boli tak zavraždení, ale takisto tu vidím nejaké paralely ohľadne toho, čo sa udialo na Malte, kde zavraždili ďalšiu novinárku. A Mala som privilégium ísť e, v rámci tej misii za parlament práve tam, na Maltu, pokiaľ ide o vraždu tejto novinárky. A vidím, že e, je tu možno nejaký zau... že bolo by dobré, ak by sa tieto misie spojili, pretože sú tu nejaké zaujímavé veci. Jedna z nich je to, že musíme robiť všetko preto, aby tu bolo nezávislé vyšetrenie a niekedy národné orgány nie sú v stave takto postupovať a skutočne potrebujeme, aby úrady uznali to, že keď žiadajú nejakú podporu napríklad zo strany Europolu, tak ako to je v prípade Malty, ale aj v prípade Slovenska, my jednoducho potrebujeme, aby Europol nielen iba asistoval, ale aby spolu viedol to vyšetrovanie, pretože čo vidíme na Malte, je, že tie vyšetrovania jednoducho sa nedejú, alebo nedejú sa e, správnym spôsobom, ako by sa mali čo do kapacity. A teraz tu nespomínam iba zavraždenie novinárky na Malte, ale takisto aj vážne vyšetrenia, pokiaľ ide o informácie zistené z Panama Papers škandálov, ktoré poukázali na korupčný rozmer, na ktorý poukázala už zabitá novinárka. Takže treba, aby Europol skutočne by bol spolu, e, spolu zaangažovaný do vyšetrovania. A to je ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť. Keď máme vážne problémy, a ten problém je vážny, pretože Európska komisia jednoducho popierala skutočné problémy korupcie. A to sa netýka teda iba polnospodárských financií, fondov na Slovensku, aké sú tu tie podozrenia teraz momentálne. Už tu bolo povedané, že tu nie je žiadny prípad vyšetrovaný OLAFom, ale pokiaľ ide napríklad o Maltu, tak tam už bol prípad, ktorý vyšetroval OLAF. Týkalo sa to bývalého komisára, ktorý bol donútený kvôli úplatkom odstúpiť, pán John Daly, a išiel naspäť na Maltu a tam ho nikto neobvinil. Vláda ho chránila, dokonca urobili vlastne z neho poradcu pre predsedu vlády a komisiu to do dnešného dňa nezaujímalo, nezaujíma. To je veľmi čudné. Takže je veľmi dôležité, aby komisia jednoducho poukázala na tieto informácie. Napríklad správa o boji proti korupcie, ja si myslím, že by to treba povedať, že komisia musí byť aktívnejšia v oboch týchto prípadoch. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem pekne. Dobre. Takže prosím vás pekne, držme sa Slovenska, pokiaľ ide o Europol. My, výbor LIBE, už komunikoval Europolu to, že tu je ten návrh na to, aby tu bol spoločný vyšetrovací tým, takže to súvisí, bolo to dané osobne riaditeľovi Europolu a skutočne je to aj v záujme, ktorý prejavili teda slovenské úrady. Teraz dostane slovo komisia, pani Gresle. Teraz e, dostane za komisiu predstaviteľ z oddelenia pre poľnohospodárske záležitosti. Nech sa páči. Uh, you, <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. E, ja som Margaret Mritzen, som z DG Agri, e, útvar týkajúci sa auditov. Čítala som veľmi pozorne tú správu a zistujem, že sa tu často spomína ju problémy e, s e, polhospodárskymi fondmi. Nenašla som nejaké špecifické informácie, ktoré by nám pomohli presne e, teda zistiť, prečo sa to stalo. Zistili sme, že pre priame platby je tu problém e, s vlastníctvom pôdy a sú tu náznaky, že polhospodárske dotácie boli vyplatené pre oblasti, ktoré vlastnil niekto iný, než ako vlastne beneficient. A vlastne to bolo prenajaté zo Slovenského fondu e, pôdy, ale neboli identifikované jasné dôvody, že priama platba by e, nebola oprávnená. E, audit na Slovensku nenašiel žiadne problémy, pokiaľ ide o pra- priame platby na Slovensku. Nezistili sme žiadne problémy, pokiaľ ide o riadenie a kontrolu. Zistili sme, že vlastníctvo pôdy alebo e, iný právny titul, to nie sú kritéria oprávnenosti pre priame platby a oprávnenosť vyplýva z toho, aby e, žiadateľovi tá pôda bola k dispozícii, čiže ak on e, právno, právoplatne prenajal si tú pôdu od fondu, tak má právne, tak ak vlastne tá pôda je v dobrom polnospodárskom stave, tak má právo teda e, si vyžiad požiadať o pomoc e, pre túto pôdu. To nie je problém a Európska komisia <clears throat> tam je to skôr záležitosť národných orgánov, aby zistili, či sa deje niečo neobvyklé e, v tom spôsobe, ako bol, bol ten pozemok nadobudnutý alebo prenajatý vlastne už na začiatku. Už v tej správe ste spomenuli, že došlo k navýšeniu počtu beneficientov priamých platieb viac ako 100 tisíc eur ročne. Oproti roku 2015 my sme sa pozreli na tieto údaje trošku podrobnejšie. Pre priame platby sme nezistili veľké diskrepancie medzi 2015 a 2017, len sme e, dospeli k 40 dodatočným e, príjemcom medzi 2015 a 2017. No a pokiaľ ide o rozvoj vidieka, tam sme zistili, že ten trend sa uberá opačným smerom, že je tu asi o 400 menej príjemcov v roku 2017, než ako bolo za predchádzajúce roky. Čiže možno naše služby by mohli trošku niečo povedať k týmto číslam. Pre rozvoj vidieka spomenuli ste vysoký priemer a my sme urobili čist, celý rad auditov pre tento trend na Slovensku a zistili sme podobné problémy, ktoré sme zistili pokiaľ ide o e, výbor pre audit, ide o obstarávanie a e, ten, e, to, to výberové konanie. Toto sú otázky, ktoré vo viacerých členských štátoch nachádzame a viaceré z týchto problémov vyplývajú z transparentnosti, notifikácie výberových kritérií, <clears throat> No a jednoducho sú to problémy, ktoré často vyplývajú zo zložitosti e, legislatívy v oblasti obstarávania. Väčšina členských štátov, ktoré sme navštívili, majú tieto problémy e, do určitej miery. Na Slovensku sme nezistili, že by boli e, signifikantnejšie alebo závažnejšie než e, v iných krajinách. Čiže asi 22 misií sa uskutočnilo počas uplynulých rokov. Nezistili sme nič, čo by naznačovalo pravidelnosť korupcie. Keby sa to bolo stalo, tak by sme samozrejme boli poskytli túto informáciu OLAFu, ale naozaj sme zistili nič neobvyklé. Nadviazali sme kontakty so slovenskými orgánmi, odkedy sme tam naposledy boli. Oni e, nám poskytli množstvo informácií, ktoré sme priamo e, postúpili OLAFu, ktoré ich vyšetria. Naše DG nie je kompetentné, aby riešilo otázky podvodov alebo korupcie. Pán Javor, Javor spomenul, že je potrebná vyššia miera kontroly, aby sa zistilo, či tie kontrolné mechanizmy sú dostatočne prísne. Kontrolné mechanizmy, ktoré sa uplatňujú, to sú mechanizmy, o ktorých rozhodli spoluzákonodarcovia. Vždy je tu problém e, tej správnej rovnováhy kontroly, rovnováha medzi kontrolami, ktoré sú dostatočne striktné a kontrolami, ktoré e, neuvalujú e, veľkú administratívnu záťaž alebo byrokraciu na príjimateľov a väčšinou čelíme kritike, že tie kontroly už sú mimoriadne striktné a že členské štáty už vynakladajú množstvo peňazí e, pri kontrolovaní a e, spravovaní SPP. Čiže naozaj je tu limit toho, koľko kontrol môžeme uvaliť. Tie kontroly e, sú tam a ak ľudia chcú konať protiprávne a nájdu právne spôsoby, tak je ťažké e, urobiť legislatívu alebo urobiť nejaké úpravy proti tomu, pretože keď sa to upraví, tak ľudia to vždy budú schopní obísť a bude ťažké penalizovať 7 miliónov prí, príjemcov e, v rámci SPP e, s veľmi malým percentom ľudí, ktorí vlastne to zneužívajú. Čiže musíme si vystačiť s pravidlami, ktoré máme v tejto, v tejto chvíli. Ďakujem, vlastne ste najhoršie, čo sa môže stať, že máme dočinenia s právnym, právoplatným systémom, kde národné právne medzery sa cieľene zneužívajú, no a nakoniec ešte budeme musieť na tom popracovať. No, ďakujem za túto informáciu, sme vám za to vďační a ešte budeme určite ďalej o tom diskutovať, lebo niektoré aspekty z toho by sme chceli trošku lepšie osvietiť jediné, čo vieme, dvaja ľudia boli zastrelení. Samozrejme, bolo by nápomocné, keby nám policia povedala, v akej oblasti, v akých oblastiach ten novinár pracoval, pretože e, získal e, rozsiahle dokumenty od vlády a tak ďalej. Čiže bolo by dobre vedieť, kto, ktorý fond rieš, ktorý fond, ktorému fondu sa venoval, alebo, alebo o ktorom fonde vyšetroval. Ja, ja som sa nechcel vyjadriť, hovorí račník, ktorý bol, ktorému bolo udelené slovo. Nemáte čo povedať? No už. Samozrejme sme študovali tú správu veľmi podrobne. Ďakujem. A čo chcem ale možno, na čo chcem upriamiť, upriamiť vašu pozornosť, je, že DG Justice, TIS a Európska komisia ako súčasť európskeho semestra už niekoľko rokov analizujeme trendy e, v justičnom systéme v Slovenskej republike a v roku 2016 a 2017 toto boli odporúčania, aby sa zlepšila efektívnosť justičného systému konkrétne pre túto krajinu. No a toto bolo potom prijaté radou. Je tu kapitola, e, teda e, v správe na rok 2018 o Slovenskej republike, ktorá bola zverejnená 7. marca, kde konkrétne znovu sa uvádza negatívne vnímanie e, nezávislosti tlače, je to tam e, zdôraznené, tie, analizujú sa tam tie obavy ohľadom toho. Čiže toto bolo čosi, čo nebolo zdôraznené vo vašom kontexte so zainteresovanými stranami. Teda to je to, čo, čo Európska komisia aktívne monitoruje. Aktívne monitorujeme vývoj v tejto oblasti Takže to, čo sa uvádza v správe, tam je, je vlastne ministerstvo spravodlivosti, tam sa to moni- teda monitoruje sa spolupráca aj s Radou Európy a študujeme aj správu, ktorá bola zverejnená koncom februára. Danke. Auf unserer Liste steht noch DG Home, Frau. DG Home je ešte na našom zozname pani Garaj. Uh, um, uh, Áno, táto správa uvádza, že je teraz dôležitá situácia, podobne ako kolega z DG Jazz, a ja chcem upriamiť vašu pozornosť na vašu skutočnosť, že DG Home monitoruje korupciu na Slovensku už v spomenutej správe EÚ e, o boji proti korupcii a 5 rokov v rámci európskeho semestra. Myslím si, že tento dialog v rámci semestra je e, stále silnejší a silnejší. Každý rok navštevujeme krajiny, nadvezujeme priame kontakty s orgánmi, ako ste spomenuli. Sú tu systémové problémy a my sme to tak e, stručne analyzovali v rámci semestra, mali sme na to obmedzený priestor, ale to, čo vlastne je obsiahnuté v tej správe, tak to je oveľa rozsiahlejšie. Takže ešte raz chcem na toto odkázať a ďakujem za pozornosť. May I make some comments just on the, the... Len niekoľko komentárov k tomu, čo povedala DG Justice a DG Home. Niektoré z tých komentárov sú evidentné, ale treba ich urobiť v kontexte tejto návštevy delegácie. Návšteva delegácie sa uskutočnila na, na, na, akože na poslednú chvíľu, bolo to teda e, v kontexte prebiehajúcich zásadných otázok ľudských práv. Vo viacerých krajinách máme mechanizmus pre ľudské práva, hovorím o e, Libe a potom sme sa pokúsili urobiť niečo zložité, tam boli zapojené obidva výbory. <clears throat> Je to na jednej strane obdivuhodné, pretože to pokrýva e, obvinenia z korupcie, ako aj tieto e, otázky základných práv. K tým otázkam základných práv je dôležité povedať, že niektoré z otázok, ktoré sme odhalili, alebo teda tieto sa nedotýkajú konkrétne Slovenska k tomu, čo povedalo DG Justice, ale niekde inde a my si to uvedomujeme, už sme to teda, eh, už sme eh, na to poukázali pred ministerstvom spravodlivosti. Pani Kresle bude súhlasiť, že to bola veľmi extenzívna delegácia, takže bolo to oveľa podrobnejšie, než ako je uvedené v správe. Problém je, že <clears throat> prebiehajú e, vyšetrenia, rozsiahle vyšetrenia v oblasti presadzovania a v, just, v rámci justičného konania, ale e, sú to otázky e, novinárskej slobody a tak ďalej. A niektoré problémy sa nedotýkajú konkrétne Slovenska iba, ale našli sme e, e problémy, ktoré sa týkajú Slovenska. Napríklad pán Javor spomenul otázku novinárskej slobody. Čo teraz treba urobiť? všetci ste si určite preštudovali správu, je pokúsiť sa pochopiť, kde Európska únia môže poskytnúť pridanú hodnotu k týmto bodom. K novinárskej slobode myslíme si, že je tu preto priestor za predpokladu, že sa poskytne ochrana na úrovni EÚ a musíme sa na to zamerať pokladne, e, ale pokiaľ ide justičné procesy a postupy, musíme to vnímať e, v rámci iných regulačných e, kontextov. To sú procesy, ktoré sa líšia od krajiny k Ukrajine a musíme analyzovať, aký pokrok bol docielený e, v justičných systémoch v jednotlivých krajinách. Máme na to agentúry a máme na to iné spôsoby, ako to urobiť. Čiže ja chcem navrhnúť dnes, na dnešnom zasadnutí, my sme sa stretli s každým ministerstvom, aj s policajnými zložkami a Naozaj sme si robili e, podrobné poznámky z týchto stretnutí. Naozaj by bolo ťažké, keby sme dnes sa snažili toto celé e, vlastne prejsť, ale ako bolo povedané, k, otázky, k otázke žurnalizmu je dôležité, aby táto delegácia to urobila. A takisto treba pochopiť, že niektoré z týchto otázok sa nevzťahovali iba na Slovensko. Boli to otázky z oblasti žurnalistiky, tam musíme poskytnúť e, pridanú hodnotu a je to úlohou LIBE, výboru LIBE, aby e, vlastne si to preštudoval, čo aj robia. Myslím si, že sme započali veľmi dobrú spoluprácu, pretože je tu množstvo spoločných nástrojov, ktoré máme v oblasti korupcie. Správa o korupcii, ktorú, bola, ktorá bola, ktorú spomenula pani Gomez. Čiže čo navrhujem? vám, kolegovia. Je to naozaj rozsiahla oblasť, eh, do ktorej sme sa pustili, ale ako bolo povedané, sú tam dynamické vývoje eh, následne na našu návštevu a ako vidíte v správe, dotkli sme sa takmer každého problému, ktorého sme sa dotknúť mali alebo ktorým sme sa mali zaoberať. Čiže dva, dve oblasti dvoch výborov boli E, teda e, vyriešené. A teraz tie výbory to musia ďalej riešiť. Otázka žurnalistiky bol veľmi dobrý príklad tam, kde je teda dopyt, aby sme išli ešte ďalej. Pokiaľ ide o praktické presadzovanie, tu len chcem zdôrazniť, že delegácia sa nemala obavy urobiť návrhy priamo, bezprostredne tam, kde sme to pokladali za hodné tam bola medzinárodná spolupráca v tom vyšetrovaní. Požiadali sme o spoločný vyšetrovací tým, pretože si my sme si mysleli, že to je v záujme tak Slovenska ako aj EÚ. Takže my sme tam poskytli tú pridanú hodnotu a bola to veľmi disciplinovaná delegácia, ak tak môžem povedať. A ďakujem kolegom za disciplínu a za mieru detailnosti v tom, čo bolo dosť komplikované stretnutie v krajine, ktorá sa nachádzala vo veľmi zložitej situácii, takže ďakujem. Na ponaučenie, ktoré z toho vyplýva, je, že to prejde všetkými výbormi, ale chcem povedať, keďže Digi Justice a Digi Home sa tu vyjadrili, my na to nadviažeme, ale treba na to nadviazať konkrétnym spôsobom. Otázka žurnalistiky bude pravdepodobne na prvom mieste pre výbor LIBE. Áno, e, výbor pre kontrolu rozpočtu ešte bude riešiť túto otázku, už sme začali, ale marec je pre nás najhorší, lebo 52 správ, o ktorých musíme hlasovať v rámci rozpočtu. Takže apríli budeme mať možnosť sa tým zaoberať, pretože je nám jasné, že krajina potrebuje túto našu starostlivosť. Zaznamenali sme, že krajina sa nachádza v ťažkej situácii. Chceme tú krajinu podporiť, aby prekonala túto fázu, ale to zároveň znamená, že musíme e, teda poskytnúť určité istoty a musíme poskytnúť istoty aj pre európskych e, daňových poplatníkov, pretože tá atmosféra to nemôže ostať len tak. Naozaj e, máme veľkú úlohu. Určite sa k tomu ešte vrátime. Ďakujem pekne. No a tým si myslím, že spoločné zasadnutie skončilo. Výbor pre, rozpoč- pre kontrolu rozpočtu sa stretne 9.30 v tej istej miestnosti. Želám vám pekný večer a e, teda zasadnutie je ukončené. Dovidenia.